Milé kolegyne a kolegovia, teraz prechádzame k vysvetleniam hlasovania. Najskôr k správe pána Sikierského miera úpravy priamých platieb na kalendárny rok 2015. Prvým rečníkom je pán Peter Jár. Na jednu minútu, nech sa páči. A žiadam všetkých ostatných kolegov, aby opustili sálu, prosím. Opustite sálu, tak aby ľudia mohli vysvetliť to, ako hlasovali. Pán Jár, nech sa páči, áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám len dve pripomienky, pretože na jednej strane, tak ako sa pekne hovorí, to bol len technický